Drahí priatelia, začneme a dúfam, že všetci, ktorí sa zúčastňujú hlasovania už sú už tu a zaujali svoje miesto. My sme vedeli, kto ste, ja, e, pretože chceme skutočne vedieť, že tu sedia správne osoby, ktoré sa zúčastňujú hlasovania. No ale najskôr ja som chcela povedať, že sme dostali správu od Tomasa Hendela a chce poďakovať za podporu pri, za to, že sme ho zvolili za predsedu výboru, aj keď nemá zatiaľ možnosť zúčastniť sa v zasadnutí je vo fáze keď e, dostáva chemoterapiu, ale o pár mesiacov je veľká nádej, že sa vráti. Takže chcela som vám len toto povedať. E, niektorí z nás sa s ním priamo komunikovali v ostatných mesiacoch, ale takáto je odpoveď a jeho reakcia. No a dúfam, že máte hlasovacie kartičky, že ste si ich dali všetci na správne miesto. Start... Takže môžeme začať s hlasovaním a začneme s návrhom stanoviska a udelenia absolutória 2015 obecný rozpočet EÚ a Európskej komisie. Začneme kompromisom 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Kompromis 2. Za? Proti? Zdržali sa prijatí. Kompromis 3. Za? Proti? Zdržali sa prijatí. Pozmejúci návrh 10. Za? proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmenujúci návrh 14 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 15 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh. Takže skontrolujeme si kompromis 5. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté 43 hlasmi. Chceli sme to písomne. Dobre. Pozmeňujúci návrh 18 za, proti, zdržali sa zamietnutí. No, teda pozmeňujúci návrh 18 skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to veľmi rýchle, bolo to zamietnuté. pozmenúci návrh Môžeme ešte raz vidieť výsledok. Dobre, musíme to zopakovať. Pozmeňujúci návrh 18. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Pozmeňujúci návrh 18. No tá zamietnuté 26 hlasov e, proti, 26 hlasov za, pozmeňujúci návrh 19 je za proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 20 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 21 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz budeme hlasovať o návrhu stanoviska, znení pozmeňujúcich návrhov. Je to menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovanie stále chýba, ale dobre. Hlasovanie je ukončené a bolo to schválené. Teraz stanovisko pani Harkin o udelenie absolutória. CDFOP, pozmeňujúci návrh 1, za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 1 si overíme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté 27 hlasmi. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmenujúci návrh 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 11. Je to ústny pozmeňujúci návrh pána Bašíra. Za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 12 hlasovanie po častiach. Prvá časť notes that there was a downward salary adjustment. Kto je za? Proti? Zdrali sa prijatí. Druhá časť za? Proti? Zdržali sa prijatá. Druhú časť pozmúce návrhu 12 si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasujte. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté 5 hlasmi. Kompromis 3. Takže pardon. Pozriem si návrh 13 za. Proti. Zdrali sa prijatí. Kompromis 3 za. Proti. Zdrali sa prijatí. Dobre. A teraz sa Ideme hlasovanie návrhu stanoviska, zmení pozmeňujúcich návrhov. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. No, bolo to schválené 45 hlasov za. Gratulujeme pani Harkin za tieto dva návrhy stanoviska. A teraz prejdeme na Eurofound, pozmeňujúce návrh 1, za proti zdržali sa zamietnutí, pozmeňujúce návrh 2, za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 1 za, proti, zdržali sa e, prijatí, Teraz ešte sa návrhu 9 spolu s sa návrhom 14 za, proti, zdržali sa prijatý, kompromis 2 za, proti, zdržali, zdržali sa prijatý, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 18 spolu s pozmeňujúcim návrhom 19, ktorí sú identické za, proti, zdržali sa prijatý. sa na 20 a 21 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz eh, budeme hlasovať o návrhu stanoviska, znení pozmeňujúcich návrhov. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 48 hlasov za, 3 proti. Teraz prejdeme k ďalšiemu návrhu stanoviska pani Harkin. EU OSHA, pozmeňujúce návrh 1 a 2, ktoré sú identické za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3. Je tam ústny pozmeňujúci návrh pani Tomče a spravodajkyne za proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmúci návrh 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmejúci návrh, teda kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz budeme hlasovať o návrhu stanoviska v znení pozmeňujúcich návrhov. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to schválené 48 hlasmi za a 3 hlasmi proti. A teraz prejdeme absolutórium ETF pani Harkin a ako prvý pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, myslím, že pozmeňujúci návrh 1 si overíme, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté No, takže to je bezpredmetné. Budeme hlasovať. Pozrieme sa na 2 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 7 spolu s pozmeňujúcim návrhom 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté sa návrh 9 a 9, teda iba 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí. sa návrh 10 za, proti, zdržali sa prijatí. 11 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 12 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 13 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz návrh stanoviska, zmení pozmeňujúci návrhov, hlasovanie otvorené, ukončené. Bolo to prijaté, 46 hlasov za. A teraz prejdeme k správe udelenie absolutória Európskej, Európskej, agentúra Európskej únie za finančný rok 2015. A väčšíme kompromisom 1 za, proti, zdržali sa prijatí. si návrh 1, takže kompromis 2. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to si overíme. Kompromis 3. Hlasovanie otvorené o kompromise 3. Hlasovanie je ukončené. Jo, to schválené pozmeňujúci návrh 9 a 10 spoločne za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 4, za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté, pozmeňujúci návrh teda prejdeme k elektronickému hlasovaniu o návrhu stanoviska, zmenení pozmeňujúcich návrhov. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 43 hlasov za, 8 proti, bolo to schválené. Teraz prejdeme k návrhu stanoviska o implementácii Európskeho fondu strategických investícií, fond EFSI a začneme kompromisom 1 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 11 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 12 za, proti, zdržali sa, kto si overí, overíme, 12 si overíme. A hlasovanie je otvorené a ukončené. A bolo to prijaté dvoma hlasmi. si návrh 13 za, proti, zdržali sa, to si musíme overiť, 13 si musíme overiť, hlasovanie je otvorené 13. Hlasovanie je ukončené. Je tu nejaký problém. budete rýchli. No dobre, musíme začať ešte raz hlasovanie pozmeňujúce návrhu 13. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Pozmeňujúce návrh 14. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 15, nie, ten je bezpredmetný, alebo nie, dobre, 15 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 17 za, proti, zdržali sa prijatí, 18 za,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 proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozrieme sa na 38 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 39 za, proti, zdržali sa prijatí. 40 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, Zdržali sa prijatí. Kompromis 7 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 19 za. Teda pozmeňujúci návrh 50 za. Proti. Zdržali sa prijat, zamietnutí. Kompromis 8 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 9 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 61 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 62 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 63 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Kompromis 10 za. Proti. Zdržali sa prijatý. si návrh 71 za. Proti zdržali sa prijatý. si návrh 73 za. Proti zdržali sa zamietnutý. si návrh 74 za. Takže nie, pardon. Kompromis 11 za. Proti zdržali sa prijatý kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 89 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 90 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 91 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatí si návrh 100 za, proti, zdržali sa prijatí. 101 za, proti, zdržali sa prijatí. 102 po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. 103 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Mm, dobre. Takže budeme hlasovať o návrhu stanoviska, znení pozmenúcich návrhov. Hlasovanie je otvorené, hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. 41 hlasov. Ďakujem pekne. A prejdeme k ďalšej správe. Je to návrh stanoviska, návrh nariadenia o cezhraničnej výmene medzi Európskou úniou a tretimi krajinami a tak ďalej. Helga Stevens. Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 2, 20, 21 22. Takže prvý 2, 20 a 22, 21 sú identické. Za? Proti. Kto sa zdržal prijaté? 22 za. Proti. Kto sa zdržal prijatý? Kompromis A za. Proti. Kto sa zdržal prijaté? 25 za. Proti. Kto sa zdržal zamietnutý. 4 a 26, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 27 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 28 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 5 a 29, 30, 31, Takže 30 iba, 30 za. Proti. Kto sa zdržal zamietnuté? 31 za. Proti. Kto sa zdržal prijaté? Kompromis B za. Proti. Kto sa zdržal prijaté? 35 nie 36. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Sedmička za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 8 za, proti, kto sa zdržal? Overíme osmičku. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté 31 hlasov proti. 9 za. Proti. Kto sa zdržal? Aj to musíme overiť. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania, prijaté 27 hlasov za. Úvodné ustanovenia, návrh 10 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 11 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 12 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 30 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 14 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 15 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 60 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis C, za, proti, kto sa zdržal, prijaté. A teraz celé stanovisko v znení pozmaňujúcich návrhov. To je menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené, Končím hlasovanie. Prijaté 49 hlasov za. Proti nehlasoval nikto. Blahoželáme. Pokračujeme. Ďalšou správou Helgi Stevens je to návrh stanoviska ide o materiály chránené autorským právom a tak ďalej, povolené spôsoby používania diel. Začneme kompromisom A. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijaté? Kompromis B. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal prijaté? 34 za, proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 35 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 36. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 37 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 38 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis C. Kto je za? kto proti, kto sa zdržal. Prijaté 9 za, proti, kto sa zdržal. Prijaté 10 za, proti, kto sa zdržal. Toto by som radšej overila. Návrh 10. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania prijaté. 28 hlasov za, 11 za, proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis D za, proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Dvojka, 16 a 17. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 15 za, proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. kompromis E. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 22 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 23 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. F. Kompromis za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 5, 26 a 27, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. 28 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie, stanovisko vznení pozmeňovacích návrhov. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté 49 hlasov za. Dobre, takže to bolo posledné hlasovanie. Tým sme vybavili všetky hlasovania na dnes. A pokračujeme. Hmm.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 karcinogénmi a mutagénmi pri práci. Je to zmena smernice 2004-37 ES. Na úvod poviem zo pár slov ja, lebo som spravodajkyňa prvom rade sa chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za ich tvrdú prácu a vo všeobecnosti konštruktívne návrhy. Ja viem, že ide o nelahkú prácu technickej povahy a je tu aj mnoho silných hlasov, ktoré zaznievajú odlišnými smermi. Ďakujem za podporu mojich vlastných pozmeňovacích návrhov. Mnohí z vás ste niektoré z nich predložili, znova predložili a hlavne ďakujem za podporu rozšírenia pôsobnosti. Je to istá aktívna opozícia, viem, ale ide o to, že pracovníci nie sú pred týmito látkami adekvátne chránení. sa o chemických látkach a limitných hodnotách to tam neplatí a smernica nechráni tehotné ženy, pokiaľ neinformovali zamestnávateľov o svojom tehotenstve. Takže chceme chrániť tých 3 milióny pracujúcich, ich reprodukčné zdravie a ak Dochádza k zlepšeniam v Nemecku a Francúzsku vďaka e, záväzným hodnotám toxických látok, tak by sme mali pozmeniť aj európsku legislatívu. Ak sa na túto tému dohodneme, tak tam bude aj revízna klauzula. Takže poďme sa pozrieť na ten text. E, môžeme robiť technické pozmenenia. Máme tu článok, reportáž z novín. Je to fabrika Likra v Holandsku. Čiže tam je výstavenie chemikáliám. A deti narodené pracujúcim majú závažné postihnutia, čiže stojí za to pozrieť sa na tie problémy, aké sa v tejto chemičke vyskytujú. Tí, čo predložili pozmeňovacie návrhy, my sa pokúsime ich čo možno najširšej miere zakomponovať. Sú tu aj vyvážené návrhy zohľadňujúce názory rôznych aktérov, ktoré zvážime. Náš výbor chce uplatňovať prístup založený na podkladoch, na dôkazoch, ale tieto limitné hodnoty to nie je iba otázka toho, do akej miery sa považujú za vedecky bezpečné látky. A ako komisia povedala na poslednej schôdzi na túto tému veľmi správne, jediná cesta k úplnej istote by bolo zavrieť všetky fabriky, ktoré tieto látky používajú a to je nereálne. Čiže v našom výbore e, ideme cestou realizmu, ale zároveň sa aj snažíme ľudí chrániť limitné hodnoty sa týkajú aj obmedzenia nákladov pre verejnosť a firmy. Toto je proces, ktorým sa chceme naďalej uberať. Aktéry, ich slovo je dôležité si vypočuť, ale je potrebné si uvedomiť, že tí, ktorí majú prácou a spôsobené choroby, rakovina a tak ďalej, tak a títo nemajú peniaze, aby nám zaklopali na dvere, posielajú nám preto listy. Za posledné mesiace sme boli kontaktovaní, takže musíme pomáhať tým, ktorí už to, ktorí buď to už sú chorí, alebo sú ohrození. A voči nim máme obrovskú odpovednosť vypočuť si všetkých aktérov, je však potrebné teda robiť nuansovanie, nemusíme súhlasiť so všetkými. Je to naše politické rozhodnutie, ku ktorému v závere pristúpime. Ešte než dám slovo tieňovým spravodajcom, rada by som spomenula novú, nový set látok, ktoré predložila komisia. Komisia pracuje, to vítam, ale musím povedať, že som trošku prekvapená, lebo my sme už v našom výbore diskutovali o tom novom sete a tento je menej ambiciózny, než sme očakávali. A my sme mysleli, že nám to bolo prislúbené. Vychádzam z toho, čo nám komisia povedala, že tu budú pokryté látky v dvojnásobnom počte, než v súčasnosti ako napríklad aj výfukové plyny z nafty a tak ďalej. Čiže nemám času veľa, mohla by som ďalej pokračovať, ale naozaj by som bola rada, keby komisia bola ambicioznejšia a zakomponovala aj ďalšie látky, zaradila aj ďalšie látky. Toľko snáď na úvod. Dala by som teraz priestor tenevým spravodajcom. Ako prvý pán Roland, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, je to zložitá téma, ale mimoriadne dôležitá. Je to téma dôležitá pre zdravie pracujúcich, ale aj pre firmy. A pre mňa ide o tých eh, sociálnych partnerov, ktorí zahrávajú kľúčovú úlohu. Musia hľadať dohody medzi všetkými aktérmi, pokiaľ ide o takéto látky. Áno, ochrana zamestnancov musí byť čo najambicioznejšia, zároveň však e, musia byť veci uplatniteľné v praxi, ak nie, tak to neslúži na nič. Čiže musíme nájsť takú tú rovnováhu. A to ťažké. Ja osobne pozmeňovacie návrhy, ktoré som predložil. Tam vychádzam z, práci, z práce vedeckého výboru a poradného výboru pre zdravie a bezpečnosť pri práci. Toto je inštancia zložená z sociálnych partnerov a zo zástupcov členských štátov. Áno, keby za každým bola dohoda, bolo by to jednoduché, keby sa vedci a sociálni partnery za každým zohodli, bolo by to jednoduché, ale bohužiaľ aj medzi vecami eh, je nezhoda a samozrejme, že nezhoda medzi sociálnymi partnermi, pokiaľ ide o niektoré látky. Čože my musíme prísť s nejakými návrhmi, keďže takáto dohoda neexistuje. Nebudem teraz prechádzať eh, návrh po návrhu, lebo by to trvalo pridlho. Rovnako ako predsednička, ja by som bol rád, eh, keby sa ten zoznam rozšíril toto je dôležitá vec. Mnohé krajiny už teraz pristúpili k takýmto krokom. Ďalšia téma, ktorá je tiež komplikovaná, to je otázka tých e, prachov, e, týchto čiastočiek, e, rozlišovanie rôznych typov Čiže tam eh, sa eh, rozlišujú eh, suché a mokré. Takže toto je dosť zložitá téma. 3 mg, tá hodnota. Mm, toto je vec, ktorá bude predmetom revízie po troch rokoch, pardon, po piatich rokoch a vždy budeme to vychádzať z vedeckých podkladov. A to sú naozaj látky, e, ktoré sa vyvíjajú. Nové produkty, nové molekuly sa objavujú každý týždeň, každý mesiac, čiže je dôležité situáciu monitorovať. Chrom 6, toto je vec, ktorá v rade tiež e, bola e, riešená Šesť e, krajín sa k tomu e, vyjadrovalo. A potom ďalšie, ďalšie látky. E, rôzne sektory často príjmajú dohody, napríklad dohoda MEPSI. Naozaj aktéry priamo v teréne sú schopní sa dohodnúť. V tom prípade by sme mali takéto dohody nasledovať. Sú to vždy hodnoty miligram na meter kubický a potom e, s tým spojené osvedčené postupy, aby sa podarilo predísť negatívnym dopadom na zamestnancov. Moje pozmaňovacie návrhy vyžadujú, aby komisia mohla rozhodovať o expozičných limitoch e, delegovanými aktami. Toto nedokážem podporiť. Skrátka preto, lebo v textoch je logika taká, že delegované akty to sú e, veci, ktoré sú nepodstatné a tu ide o podstatné, naozaj podstatné veci. Pani predsednička, nebudem sa vyjadrovať k druhému k tomu druhému setu navrhovanému komisiou a ja som bol sklamaný, lebo naozaj sme čakali, že komisia bude ambicioznejšia. A je to zložité lebo ten prvý set, čakávali sme e, druhý, preto sme k tomu prvému aj tak pristupovali. No a teraz, keď vidíme, že tá látka ambícií bola nastavená nižšie, áno, ťažké je rozhodovať o niečom, e, keď nevieme, aký bude ten drahý, druhý krok e, komisie. Ja som samozrejme k dispozícii na ďalšie diskusie, ja a moji zamestnanci, lebo to sú dôležité témy, takže nemôžeme ísť toho simplifikácie. Uh, musíme o tom diskutovať naozaj hĺbkovo a ja som si istý, že s predsedníčkou a s tým prácami naozaj budeme schopní efektívne pracovať. Naozaj by som to chcel, lebo je to téma veľmi konkrétna. Je potrebné reagovať na obavy ľudí, zamestnancov a podnikov priamo v teréne. A tiež je potrebné, a to je náš cieľ, je potrebné dopracovať sa k ambicioznej dohode aj s radou, alebo je to vec, kde sa už 10 rokov veci nepohli. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem. Pani McIntyre je tieňovou spravodajkyňou, ale nie je tu. Pán Hock, vy ju zastupujete? Prosím. Ďakujem, pani eh, predsednička. Srdečne prepraša, že nemôže byť być dzisiaj osobiście. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani Mekintá tu dnes nemôže byť, ospravedlňuje sa. Poprosila teda mňa, aby som odprezentoval jej stanovisko. Limity, ktoré sa navrhujú, komisia preverila tie limity, trvalo to roky a je dôležité, aby tieto boli za každým nastavené proporčne a aby to za každým vychádzalo z vedeckých poznatkov. Kolegyňa McIntyre je toho názoru, že sa musíme vyhnúť situácii, kde by sa navrhovali také hraničné hodnoty, ktoré nie je možné realizovať. Napríklad 22 kryštalický silicín dioxid. E, tu sa navrhuje 0,005 mg, veď to je naozaj nepresaditeľný limit. Nemáme ani žiadne techniky merania, ktoré by boli schopné namerať takúto maličkú hodnotu, takúto nízku mieru. Takže toto naozaj nie je realistické. Ďalej chemikálie, ktoré sú reprodukčne toxické. Expozícia týmto látkam by mala byť znížená konkrétne teda čas vystavenia týmto látkam by mal byť skrátený na minimum. Ide o to, aby sme dosiahli čo najkračší čas vystavenia. Čiže komisia by mala motivovať firmy, aby sa snažili tú expozíciu znížiť, ale my nemôžeme navrhovať e, také nízke hodnoty, že sa nebudú dať naozaj realizovať. Už sú tu isté predpisy, ktoré chránia pracovníkov. Čiže naozaj tu ide o ďalšie zníženie času vystavenia. Ak budeme presadzovať takéto obmedzenia pre všetkých pracovníkov, tak by bolo dobré najskôr e, urobiť e, lekárske vyšetrenia profilaktického charakteru a toto je tiež nerealistické, pretože by to obrovský zaťažilo naše systémy zdravotníctva. Smernica sa sústreďuje na prevenciu. Aspoň v úvodných ustanoveniach je to takto ustanovené. No ale neviem, ako, ako by sa to dalo presadiť, tak aby to bolo realistické. Merania takýchto nízkych hodnôt to sú naozaj iba zvyškové hodnoty. E, no, to, čo sa naozaj presadiť nedá, preto som toho názoru, že sa to nedá implementovať. Ďakujem pekne. Thank you. Uh... Pani Weber, e, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že téma tejto diskusie je na najvyš dôležitá. Najdôležitejšia je prevencia. Samozrejme, než eh, im potom poskytovať špecializovanú starostlivosť. Eh, otázka je, čo znamená lepšia regulácia z tejto perspektívy. 10 rokov to je pomerne dlhá doba na revíziu niečoho, čo je tak dôležité, najmä v dobe, keď je vedecký pokrok tak rýchly. Zároveň sa musíme pozrieť na to, že komisia prichádza s troma rôznymi balíkmi. My chápeme potrebu vypracovania vedeckého posúdenia vplyvu, ale zároveň sa treba pozerať na situáciu. V skutočnosti je veľa ďalších štúdií, ktoré už boli vykonané, a to e, na základe finančnej podpory komisie. Možno lepšia regulácia znamená aj to, že by sme nemali vynakladať peniaze dva alebo trikrát na ten istý typ hodnotenia. Na druhej strane Domnievam sa, že tu v parlamente je široká podpora na rozšírenie rozsahu pôsobnosti tejto revízie a tejto, tohto nariadenia. Je pravda, že keď sa pozrieme na pozmeňovacie návrhy, tak mnohé z nich sú v súlade so situáciou v konkrétnych krajinách máme vyššie štandardy, nižšie štandardy. V procese rokovaní sa budeme musieť dopracovať nejakej dohode. Zdá sa mi, že aspoň doposiaľ je pomerne veľká podpora na to, aby sa aj reproduktívne otázky zahrnuli do aby sa e, do e, nariadenia zahrnuli aj e, reprotoxíny ako látky spôsobujúce onkologické ochorenia. Myslím si, že všetko, čo je v prospech zamestnancov, by tam malo byť Okrem toho je tu dôležitý ešte jeden aspekt e, v tomto nariadení, v tejto smernici, a to je implementácia noriem. To znamená nie len to, aby boli na papieri, ale aby sme skutočne dbali na to, aby sme mali schopnosť e, implementovať e, tie predpisy v praxi. A v tomto ohľade budeme pravdepodobne musieť diskutovať ešte počas rokovaní o pozmeňovacích návrhoch Jeden aspekt, ktorý ešte stále presne neviem uchopiť, ako by sa to malo realizovať, súvisí s priebežným pozorovaním zdravia zamestnancov, hoci už napríklad nerobia na tom istom pracovnom mieste pretože tie nepresnivé zdravotné dôsledky sa niekedy môžu prejaviť až neskôr. Ako je to, do akej miery je to realistické, aby zamestnávateľia alebo spoločnosti robili takýto dohľad? Ako by sa napríklad toto začlenilo do, verejného, do, do verejnej zdravotnej, zdravotníckej starostlivosti? Ako by sa napríklad vytvorili mechanizmy na kontrolu zamestnancov, ktorí kedysi robili v prevádzkach, kde boli vystavení takýmto látkam. Dúfam, že sa podarí všetky tieto veci objasniť, keď sa stretneme a budeme diskutovať o pozmeňovacích návrhoch a že nakoniec budú predložené kompromisné návrhy. Potrebujem totiž vedieť, ako ja napríklad sama budem schopná vysvetliť svojej vlastnej politickej skupine prípadnú podporu niečoho, čo mi nie je úplne jasné, v každom prípade treba eh, v prípade tejto smernice urobiť pokrok. Ďakujem vám. Ďakujem. Patrik Jarik je takisto tieňový spravodajca, ale nie je tu. Je tu niekto, kto ho zastupuje? Nie. Takže eh, teraz Gary Mateli za zelených je tu ako tieňová spravodajkyňa? Nie. Laura Agia je tu. Prosím, máte slovo. Áno, ďakujem, pani predsednička. Nebolo jednoduché pracovať konkrétne a efektívne na tejto revízii tie ciele, ktoré si táto revízia smernice o kancerogénnych látkach stanovuje, boli vlastne tri v prílohe 1 sú e, zahrnuté e, práce, e, ktoré sa týkajú kremičitých častíc a tomu zodpovedajú hodnoty, ktoré sú uvedené v prílohe 3 ale aj v tomto prípade sa vyskytli mnohé problémy, konkrétne to, čo je jasné, je, že tu vlastne nemáme taký postup práce, ktorý je udržateľný. Ja to vysvetlím. Napríklad sú podniky, ktoré vyrábajú keramické výrobky a tam je ten problém pomerne jasný. Výrobný proces, e, ktorý zahrňa tento materiál e, tohoto kremičitého, e, týchto kremičitých silíc samozrejme znamená, e, že sú pracovníci vystavení týmto e, prachovým časticiam. Ak by sme teda e, trvali na nejakom obmedzení tohto, tak by to znamenalo neúnosné náklady pre príslušné podniky. Keď sa hovorí o bezpečnosti zamestnancov, Nehovorí sa v tejto súvislosti veľmi často o potrebných investíciách, ktoré to znamená pre podniky a tie investície sú pomerne vysoké. Ja som sa snažila vytvoriť povedzme udržateľnejšiu e, stratégiu, pokiaľ ide o prostriedky ochrany zamestnancov a mm, podľa mojej predstavy by sa to malo riešiť viac na individuálnej úrovni, to znamená individuálne ochranné prostriedky, pretože niekedy nie je možné e, eliminovať všetky kancerogénne látky, ale môžeme používať e, prostriedky, ktoré určitým spôsobom chránia zamestnancov. V tejto, v tejto smernici e, som si to však toho nevšimla. Neviem, či ostatní kolegovia o tom takto uvažovali, ale máme tu proste možnosť eh, ísť cestou eh, individuálnych ochranných eh, prostriedkov. Napríklad nastali napríklad úmrtia manželiek zamestnancov, v podstate, ktoré boli spôsobené nepriamo, nepriamým vystavením týmto kancerogénnym látkam, pretože pravidelne prali pracovné odevy svojich manželov. Takže my by sme skutočne mali aj toto zohľadňovať. A pokiaľ ide o tie limitné hodnoty e, tých jednotlivých prachových e, častíc e, chlorinilu, tak tam treba vychádzať z dostupných vedeckých údajov. Tie údaje v prílohe 3 v prípade chlorinilu a monomeru by sa mali e, preskúmať. E, podľa toho, aké mám informácie, máme tu aj odporúčania z COEL z roku 2003 a 2004 a podľa nich e, bolo jasné, že treba tie limitné hodnoty prehodnotiť. Ďalší cieľ smernice bolo stanoviť v prílohe 3 ďalšie limitné hodnoty pre ďalšie kancerogénne látky a toto bola taká ambícia, ktorá sa bohužiaľ nedotiahla do konca. V podstate išlo len o 10 e, takýchto látok, e, ktoré boli zaradené medzi kancerogénne látky, ale takých látok je oveľa viac. Takže prebehli ešte ďalšie dve revízie, aby sa tam pridali ďalšie kancerogénne látky. Takže Ide o to, aby sme skutočne pracovali v záujme zamestnancov a treba im ponúknuť udržateľné, konkrétne a realizovateľné riešenia. Na jednej strane chceme e, dosiahnuť e, určité ciele, na druhej strane často neberieme do úvahy existenčné potreby podnikov, ktoré samozrejme sa musia správať tak, aby prežili. A Nezvažuje sa, e, nezvažujú sa všetky možné spôsoby, ako e, chrániť zdravie zamestnancov. Chýbajú aj epidemiologické štúdie, aby bolo lepšie chápané, čo sa vlastne odohráva e, v prevádzkach. Napríklad v prípade expozície amiantom ešte neprebehla neprebehlo e, štúdium e, prípadnej e, liečmy a zameriava, pozornosť sa zameriava povedzme na jednu takúto chorobu, ale už sa nezohľadňujú ďalšie onkologické ochorenia, ktoré s vystavením tejto látke môžu súvisieť. Takže treba skutočne sa zaoberať ďalšími patológiami, a nie len teda takými chorobami, ako je e, silikóza a podobne. Sú aj ďalšie e, kancerogénne patológie, ktoré treba študovať a tie takisto treba zahrnúť do preventívnych opatrení a liečebných opatrení. A okrem toho, treba sa snažiť o prechod k lepšiemu spôsobu, ako postupovať v tejto oblasti tak aby e, to bolo nielen účinné, ale aj udržateľné. Ja by som teda od komisie bola očakávala komplexnejší prístup a nie teda niečo, čo komisia vlastne rozdelila na etapy, pretože v tomto prípade nemožno postupovať po etapách. Ak je niekto vystavený kancerogénnym látkam, tak e, v krátkodobej perspektíve e, môže byť vystavený týmto patologickým prejavom a sú určite e, spôsoby, e, ako to e, riešiť. A určite sú spôsoby, ako nahradiť jednotlivé látky, ktoré sa vo výrobách používajú. My vieme, že mnoho materiálov, ktoré sa používajú dnes a sú kancerogénne, sa môžu nahradiť celým radom ďalších látok, ktoré takéto kancerogénne účinky nemajú. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. No k tejto téme a postupne. Zdá, že je tam veľa bodov, ktoré treba objasniť v rámci tejto prvej témy, ako aj v nasledujúcich. Nož pôvodný cieľ našej práce bol a, stanovisko k opatrenia už a zdá sa, že tu je reťazec priorita. Poprvé, priorita je nahradiť alebo môcť nahradiť a tak, aby sa prestali používať karcinogénne látky vo väčšine e, európskych krajín. Ak nemôžeme ich e, nahradiť, tak e, druhá priorita musí byť ochrana zamestnancov a ďalej, ďalej časa vystavenia a ďalej znižiť dávky. No, prečo? Pretože aj nízke dávky môžu byť karcinogénne. No a teraz nás viacej vidíme, viacnásobné eh, eh, diagnózy, no a karcinogénne látky a účinky sa uznávajú, a pretože vo viacerých krajinách sa objavuje eh, rakovina s viacerými príčinami. No a vy hovoríte, že to treba rozšíriť aj reprotoxické látky. No, naša skupina nie je proti. No, a v rôznych eh, národných eh, legislatívach eh, sa pojem reprotoxické objavuje no a, a takže vystavenie môže mať reprotoxické účinky. Neznamená to, že to musí mať rovnaký čas vystavenia rovnakú dávku ako na vyvolanie karcinogénnych účinkov. Takže musíme hľadať ďalšie informácie. No a musíme niektoré návrhy, alebo teda niektoré návrhy podporujeme. A ich treba zaujať iné stanovisko. No a ďalšia vec, ktorú môžeme urobiť, alebo čo by si želala naša skupina, je eh, princípom opatrnosti, takže pravidelná revízia eh, pre látky, ktoré nie sú na zozname, ktoré navrhujú sa v správe. No a sa navrhuje v eh, sedmičke, no a ktoré naša skupina uzná ako karcinové v niektorých látkach, v niektorých krajinách, treba to jasne uvieste v správach o budúcnosti, Takže by sme radi rozšírili ten eh, zoznam. No a ďalej. No problémy s niektorými opatreniami prijatými. A v niektorých krajinách sú veľmi technické a niektorých eh, nedostatočné, takže je tu rovnováha. No a Týka sa to mnohých ehm, pracovných miest, nielen v Európe, ale sa pozrieme na drevo, tak ehm, to skutočne je značná mora pre európske krajiny a, a ehm, týka sa to krajín za hranicami Európskej únie, ktoré dovážia drevo ako Čína napríklad, a, kde tieto látky nie sú kontrolované. A výrobky sú nepriateľné z lekárskeho hľadiska. Takže tam ešte veľmi veľa vecí, na ktorých treba pracovať. Dúfam, že nás čaká plodná spolupráca a naša úloha a zodpovednosť v každom prípade zásadná a dúfam, že ideme malými rokmi. Možno by bolo uh, múdrejšie uh, dať si napríklad 6 mesiacov, aby sme sa zaoberali viacerými látkami alebo všeobecne všetkými látkami. Takže ja sa teším na spoluprácu a ďalšie diskusie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Bach, prosím, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som tiež sa rád vyjadril k návrhom komisie, ktoré nemôžeme ešte úplne presne zhodnotiť. To znamená, že momentálne nepovažujem za veľmi odvážne, ale vyvoláva to aj veľa otázok, nevieme, čo nás ešte čaká, kde nás to čaká, No a chýba mi tu tá súdržnosť a koherencia. Okrem toho ešte by som chcel povedať, že rada je ešte zdržanlivejšia, to znamená, že vieme, aká je pozícia rady momentálne, no a práve z tohto dôvodu myslím, že by sme ako parlament a vy ako predsednička, alebo predsednička spolu so tieňovými spravodajcami odvedli veľmi dobrú prácu, to znamená, že parlament tejto téme zohráva vedúcu úlohu. Ambiciózne mm, cieľe má a samozrejme treba sa nastaviť na prísne nariadenia. Pre mňa osobne no, mne to pripomína veľmi mm, škoda s dieselovými motormi, to znamená poznáme problematiku, poznáme škody, hovorí sa o hodnotách, a časovom harmonograme priebehu a v podstate riskujeme, že veľmi veľa ľudí utrpí zdravotné poškodenie a hovorí sa, že to sú len také vedľajšie straty a, a to nesprávne rozšírenie pôsobnosti na reprotoxicitu pokladám za správne. Už máme dosť vedeckých poznatkov. Na jednej strane sa k tomu dá pristupovať emocionálne, na druhej strane aj vedecky. No a ja myslím, že tu ako parlament musíme ísť touto cestou. Sa opierame o vedecké hodnotenia a hodnoty, ktoré v rôznych členských štátoch už existujú, už ktoré boli zavedené No a preto myslím, že nemôžeme tvrdí, že to sa nedá zrealizovať, ale nie práve naopak, ktoré členské štáty majú vysoké štandardy a treba ich no, dodržiavať. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Becker, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja tom, čo tu diskusujeme, spoznávam e, rovnakú snahu. Všetci chceme dosiahnuť maximum. To poznávam veľmi presne a preto nechcem, aby ste ma nechápali, ja nie som, neodporujem spravodajky, keď pozmúce návrhu 21 mám odporúčanie na ďalšiu redukciu hodnoty, ktorá potom v dôsledkoch je úplne rovnaké dopady ako iná hodnota, ktorá však nespôsobuje vyššie náklady. A ja keď teda spoznávam, že cynicky treba povedať, eh, vo vedeckých eh, poznatkoch eh, cynicky je, hovorí o rovnakom počte mŕtvych, teda nula a rovnaký počet tých tzv. nepostihnutých 790. Ďalšie číslo 800 je tam úplne identické, ale stojí to milióny viac a samozrejme aj podnikom a zamestnancom to prináša ďalšiu záťaž a náklady, tak ja žiadam o analýzu tohto faktoru, pretože myslím, že ak my sme, no, máme rovnaké zdravotné dopady, tak by sme nemali situáciu na pracovnom trhu príliš zaťažovať. Iné je to prípade iných otázok, ktoré tu právom zazneli, e, kde môžeme priniesť zlepšenie zdravotnej situácie. A tak žiadam spravodajkňu, aby to ešte raz zanalizovala a pozmeňujúce návrhu 21 e, sa sústredila na možnosť 2, ktorá k tomu patrí, namiesto možnosti 3 e, s rovnakými dopadmi na zdravie, možno je to možné a ďakujem za to. Ďakujem. Zdá sa, že nikto iný sa o slovo nehlási, takže len niekoľko pripomienok, pretože skutočne nie sme ešte v situácii, kedy môžeme rozhodnúť o tom, čo eh, presne predložiť komisii všetko, čo navrhujeme, limity a látky, to už e, samozrejme funguje v rôznych častiach sveta, v krajinách Európskej únie, v Spojených štátoch napríklad, keď sa pozriem na situáciu. Predsa len ale nepôjdem do detajlov. Takže nemáme nejaký vlastný zoznam, my sa v podstate len snažíme držať krok tak, aby sme sa neocitli na dne, na samom spodku toho zoznamu v porovnaní s ostatnými časťami sveta. Musíme však postupovať realisticky Nemyslím si, že by bol spor e, medzi e, tými, ktorí medzi nami a tými, ktorí chcú, e, aby sme boli realistickí tu v parlamente. Chceme jednoducho byť na čele alebo niekde uprostred, podobne ako ostatné časti sveta, s ktorými si konkurujeme, ale jednoducho nechceme byť úplne, úplne dole. Chceme byť aspoň niekde uprostred, podobne ako ostatní. Ale v tej situácii ešte nie sme a práve preto, ako už niektorí z nás povedali, chceli by sme vedieť, prečo komisia prišla s tak e, malým objemom nových vecí. My sme predpokladali, že tam bude niekoľko e, šarží, tak povediať, e, dávok vecí, ktorými sa budeme zaoberať. Takže ja dám slovo komisie neskôr, komisie neskôr, aby nám povedala niečo o svojich plánoch ohľadom ambicioznosti a zároveň realistického postupu. Na to sa tešíme. Mali sme aj niekoľko stretnutí, máme aj naplánovaných niekoľko stretnutí tieňových spravodajcov v nasledujúcich týždňoch, takže Samozrejme, aj oni sú realisti a zároveň sa snažia o jednoznačnú pozíciu ako Európa jednoducho nemôžeme byť niekde úplne e, dole na tom zozname, keď vidíme, aká je situácia z hľadiska pracovnej sily v Európe a pracovného trhu. Veľa Európanov totiž zomiera v dôsledku onkologických ochorení, ktoré e, spôsobila ich práca alebo ktoré získali na pracovisku. Myslím si, že všetci uvažujeme viac menej rovnako. A že táto otázka je veľkou prioritou pre nás všetkých. Ak teda dovolíte, aby som teraz dala slovo komisii, aby nám veci objasnila možno a informoval nás o tom, aké má ambície. Takže môžete nás informovať, komisia, prosím. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani spravodajkyňa, vážení spravodajcovia, vážené poslankyne, poslanci. Najskôr dovolte mi povedať, že ďakujem veľmi pekne za vašu vynikajúcu prácu, ambície a vašu ochotu zaoberať sa touto dôležitou témou. Je to skutočne pre nás veľmi dobre vypočuť, vypočuť, vypočuť si, že máte rovnaké ambície ako my, chrániť zamestnancov v tejto veľmi dôležitej oblasti. No a najskôr možno jedno slovo k tomu, ak môžem, k tomu, o čom ste hovorili skôr my si skutočne myslíme, že je dôležité, aby to prvá skupina sa rozvíjala, pretože už viete, ako ste hovorili, trvá to už veľmi dlho a je to trochu ako kruh. Pretože my máme aktualizovať a, a prekladať nové dôkazy, hneď keď sú k dispozícii, ale niekedy k dispozícii, keď, keď sú k dispozícii vedecké dôkazy, tak sme povinní počúvať sociálnych partnerov, vypočuť si sociálnych partnerov a potom vypracovať dopadovú štúdiu alebo hodnotenie dopadov. No a toto veľmi dlho trvá, ako ste povedali. A čas beží veľmi rýchlo. Takže myslím, že je dôležité, aby sme sa v skupine dohodli teraz a povinnosť pre komisiu, aby pokračovala nových roh mm, reálna. My deň revidujeme nové látky. Vy ste povedali o druhej skupine, o tom, že neobsahovala všetky látky, ktoré ste si mysleli, že bude, to je správne. No a dôvodom je, že skutočne potrebujeme dôkazy, o ktorých sa hovorilo v tripartitnej skupine a ktorá je spojená s detálnym hodnotením dopadov. Niektoré z týchto látok, pre niektoré z týchto látok to nebolo možné, už aj teraz v januári. No a vy ste hovorili o dýzlových motoroch, o nafte a tiež tu nebolo úplne jasné, čo sa týka právnej definície, ale myslím, že my možno predložíme celý návrh, detálnejší trochu neskôr, ale ešte pred koncom by som chcela zdôrazniť tiež prijatie oznámenia o zdraví a bezpečnosti, čo bolo vydané rovnaký, je nejaká druhá skupina pozmeňujúcich návrhov v januári, kde sme stanovili veľmi ambiciózny program, sa pokračovalo v práci už aj s tretou skupinou látok začiatkom roka 2018 vrát, bude viacej látok, ale chcem doplniť túto prácu o ďalšie rádky, látky, ktoré nie sú karcinogéne nevyhnutne, ale chceli sme stanoviť indikatívne limitné hodnoty pre tieto ostatné látky na no tento návrh čo je návrh komitológie, mal byť pripravený čoskoro v nadchádzajúcich mesiacoch. Opätovne ale dúfam, že budeme mať možnosť nový návrh predložiť v neskoršej fáze takým detálnejším, komplexnejším spôsobom. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. No a skutočne dúfame, že to tak aj bude. To znamená tiež, že my o výbore sa už tešíme, že ste vypočuli diskusie vo výbore. Zaujímavé praktické veci sme realisti, ale súčasne stále máme ambície, príliš veľa Európanov zomiera, pretože sú vystavení chemickým látkam, prachu alebo iným veciam na pracovisku a z toho dôvodu mnoho Európanov umiera na rakovinu. No a rozdiel je medzi členskými štátmi európsky, európskymi členskými štátmi, pretože niektoré členské štáty sú na veľmi nízkej úrovni a niektoré už majú tie nariadenie, ktoré chceme, aby platili pre celú Európu. Nemyslíme, že spoločnosti by mali mať možnosť robiť veci v niektorých krajinách, keď v správajú podľa ambicioznejších úprav v iných krajinách, alebo podľa prísnejších úprav a regulácií v iných krajinách. No a členské štáty v EÚ by mali mať rovnakú úroveň podpory regulácie e, k teda vieme, čo je uvedené v REACH, čo je uvedené napríklad v USA, tak tá úroveň je oveľa vyššia. Ale my sa tešíme na prácu na tejto otázke a sa na podporu vo výbore tak, aby sme dosiahli tie ciele, ktoré máme a budeme v kontaktoch s komisiou a rovnako budeme pokračovať s našou prácou na tieňový, zasadnutiach tieňových spravodajcov a na diskusia je tu na výbore. Chcela by sa niekto ešte vyjadriť predtým, než uzavrieme tento bod programu. Dobre, takže prejdeme k ďalšiemu bodu digitalizácia európskeho priemyslu. Tam nie je už tak veľa chemických látok. Netýka sa to už toľkých chemikálií. Tá digitalizácia priemyslu. Pani Lauristin, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Dokumenta. Komisie o digitalizácii európskeho priemyslu je už relatívne starý. Bol vydaný 19. apríla 2016. Je to správa ITRE, čo je gestorský výbor, ale keď sa pozrieme na dokument komisie, je má 15 strán, ale len 1,5 Jedna Postrán sa zaoberá ľuďmi, ľudskými zdrojmi. A 13,5 sa zaoberá technológiami, údajmi a touto časťou. A preto je veľmi dôležité, aby náš výbor mal vplyv na správu ITRE a preto máme aj toto stanovisko a sme radi a som rada, že môžem byť spravodajkynia, pretože digitálna perspektíva je veľmi blízka môjmu srdcu. Keď sa pozrieme na týchto 1,5 na týchto po strany, je, tu je tu hlavne e, záležitosť vzdelávania, potreba kvalifikovanej pracovnej sily, ale nie je tu ani jeden riadok o sociálnej ochrane a všetkých otázkach, o ktorých sa hovorilo vo výbore, ako o tých najdôležitejších. My sa budeme zaoberať hlavne týmito otázkami a zmenami povahy práce, potrebe zacieleného zacielených politík a rovnako Hm, sú tu veľmi veľké medzery hm, a rozdiely medzi jednotlivými krajinami a, a regiónmi. Čo sa týka pripravenosti zamestnancov, nielen zamestnancov, ale aj spotrebiteľov a podnikateľov, ďalej Veľmi zaujímavé diskusie sa vedú o dopade digitalizácie na pracovný trh ako taký, na štruktúru pracovných miest a obsah pracovných miest. Počuli sme veľmi ponuré predpovede, že viac ako 40-50 pracovných miest sa stratí kvôli automatizácie, ale sú to aj analýzy OECD, ktoré už nie sú také ponuré. Je tu tiež zmena obsahu práce, úloh, aj keď pozícia, samotné pracovné miesto bude zachované, tak práca bude odlišná, takže s tým sú spojené problémy. A keď pozrieme na skupiny, ktoré, ktoré sa tieto zmeny týkajú najviac, tak vidíme, že väčšinou sú to skupiny, s nižšou kvalifikáciou, ktoré sú už eh, sami o sebe znevýhodnené. A preto preškolenie je v ich prípade náročné a je to veľký problém. A ďalší okruh problémov, ktoré, ktoré musím upozorniť, sa týka sociálnej ochrany. Všetky veci, o ktorých sa hovorila aj ráno, zmena povahy práce, No to, čo nazývame neistá prekerná práca, nové formy práce, platformy, ako fungujú všetky tieto veci, kde ešte nie sú, kde sme ešte nenašli riešenia sociálnej ochrany a rovnako, kde sociálny dialog je veľmi náročný. My môžeme navrhnúť naše myšlienky, ako výsledok našej práce a môžeme predniesť silné argumenty. A ďalej je tu problém sociálnych práv, rovnosti, e, rovnaké práva pre ľudí v rôznych e, segmentoch e, pracovného trhu týka sa digitálnej práce, pretože keď sa pozrieme na novú generáciu, tak nová generácia, ktorá skutočne má lepšie digitálne zručnosti zo škôl, keď sa na nich pozrieme, tak sú veľmi mobilní oni cestujú a presúvajú sa medzi krajinami a nielen v rámci EÚ. Oni sa presúvajú medzi EÚ, Amerikou, Čínou, vráte sa tak ďalej. A nemyslia ešte na vyšší vek, zdravotné problémy a tak ďalej. To znamená, že my máme povinnosť otázku sociálnej garancie, sociálnej ochrany pre týchto ľudí, ktorí možno sami ešte Teraz sa o to nezaujímajú, ale to je naša práca. Ďalej je tu tiež problém zručnosti, schopnosti a školenia, pretože veľmi často otázka digitálnych eh, schopností sa niekedy berie až príliš technicky. Ako počítačové schopnosti, ale niekedy, že v tomto dokumente komisii sa píše, že napríklad big data, ak sa stanú bežným spôsobom riadenia a zvládania mnohých problémov, nie len v správe a riadení, ale aj v podnikoch, tak to znamená, že aj zamestnanci, takmer vo všetkých sektoroch, musia byť na to pripravení, dobrať sa big data, ale nie je to súčasťou akéhokoľvek, akýkoľvek osnov všeobecného vzdelávania. Nehovorím o špeciálnych eh, vzdelávacích eh, eh, zacielených kurzoch a aktivitách. No a ďalej je tu úplne nová oblasť, keď my hovoríme ako posledná téma o probléme chorob z bezpečnosti na pracovisku, všetky veci, ktoré súvisia s digitalizovanou prácou, tak eh, netýka sa to len telesného zdravia, veľa problémov sa týka stresu, neurologických, eh, psychologických efektov, takéto práce. No a toto sú, sú veľa náročnejšie na meranie, riešenia a zaručenie nejakých štandardov. Takže ja myslím, že musíme väčšiu pozornosť venovať a tomuto a to zúrazniť aj v našom stanovisku. V každom prípade návrh stanoviska je veľmi krátky a z toho dôvodu dúfam, že členovia výboru budú aktívni, predložia pozmejúce návrhy a tvoria návrhy, predložia návrhy, konali pre ITRA, musí to byť urobené tak, a že to bude presvedčivé pre členov výboru ITRA. Takže my sa budeme snažiť o dobré výsledky, dobré diskusie. Lehota na pozmeňujúce návrhy je veľmi krátka, je to 31. januára, takže prosím, musíme byť aktívni a ja sa snažiť zabrať sa touto otázkou. Ja dúfam, že tieňové zasadnutia, ktoré sa uskutočnia v Štrasburgu 14. februára a druhé v prípade potreby začiatkom marca. Musíme byť pripravení, aby e, to stanovisko výbora bolo prijaté 3. marcový týždeň. Thank you, madam. Ďakujem pekne, pani Lauristín. Ja nevidím tieňového spravodajcu EPP. Ale áno, nech sa páči, pani Jaslovecká, máte slovo. Ďakujem pani przewodnicząca. Ja chciałam v imieniu pána Krzysztofa Hetmana, ktorý je sprawozdawcą cieniem. Ďakujem, ďakujem pekne. A pán Kristof Hetman je tieňovým spravodajcom. Bohužiaľ nemohol prísť, takže ja vystavím jeho stanovisko. Digitalizácia priemyslu sebou prináša množstvo pozitívnych aspektov, rieši zamestnanosť a ďalšie. PricewaterhouseCoopers v roku 2015 skonštatoval, že 150 miliárd eh, našich ziskov by to mohlo priniesť. Digitalizácia je výhodná pre rozvoj nášho hospodárstva aj napriek tomu vidíme veľké problémy a prekážky, ktoré nás znemožňujú využiť celkový potenciál 60 veľkých a 90 malých a stredných podnikov si myslí, že majú problémy, stretávajú s prekážkami. Polovica európskych zamestnancov si myslí, že nemajú dostatočnú kvalifikáciu vo vzťahu k modernému digitálnemu hospodárstvu. Ten tlak je tu veľmi veľký a ja myslím, že rozdiely medzi nami a USA sa budú ešte prehlbovať. Minulý rok môj kolega Hedman sa zúčastnil semináru, kde sa porovnalo európske a americké hospodárstvo, našu mentalitu a nám vyčítali, že my neberieme vážne samotnú digitalizáciu a tým oslabujeme naše šance v tejto súťaži. My všetci musíme, teda my sami musíme zmeniť našu mentalitu, a to, aby sme lepšie využili šancu digitalizácie, treba získať kvalifikáciu, zamestnanci musia byť flexibilnejší, ale musia mať tiež možnosti e, zvýšiť svoju kvalifikáciu. No a čo sa týka digitalizácie priemyslu, treba k tomu povedať, že tu tak členské štáty, ako aj Európska únia, Európska komisia majú úlohu. A ďalšou vecou je, že treba ďalej rozvíjať tzv. soft skills. To už eh, musí začať eh, v prvých eh, školských rokoch. Nemyslím, že digitalizácia je hrozbou pre pracovný trh. Ak ten problém sa k nemu postavíme správne, je to veľká príležitosť. Kolega Hedman predloží ešte niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré idú týmto smerom. Ďakujem pekne. Thank you. E... Ďakujeme. A teraz dostáva slovo ECR. Pán Zlotovský. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za prípravu tohto textu. Je to dôležitá téma, ktorá sa neobmedzuje iba na nejaké uznávanie digitálneho hospodárstva. Každá hĺbková zmena, a toto je naozaj revolúcia, prináša hrozby pre trh práce a úlohou nášho výboru je tieto hrozby eliminovať. Digitálna revolúcia neznamená iba nové nástroje komunikácie alebo nové nástroje zábavy, ale aj nové možnosti práce a hospodárskej činnosti. Dnes aj práce, ktoré nepotrebujú až e, takú zručnosť, tak e, aj tie dokonca vyznačujú, e, vyžadujú určitú formu digitálnej kompetencie. Na to je potrebná samozrejme príslušná forma vzdelávania vo všetkých úrovniach vzdelávania. A týka sa teda nielen tých, ktorí sú v procese vzdelávania, ale aj tých, ktorí už sú na trhu práce, čo je teda ešte zložitejšie. Čiže školenia, potrebná kvalifikácia, toto všetko je potrebné prispôsobiť e, požiadavkám digitálnej revolúcie. Toto sú veci, ktoré naše stanovisko v plnej miere zohľadňuje. Vzdelávanie má obrovský význam pre trh práce a digitálna exklúzia mm, je častá, mm, týka sa hlavne staršej generácií a preto musíme túto tzv. technologickú e, priepasť uzavrieť. To ale neznamená, že by sa mal e, pribrzdiť e, technický pokrok kvôli záujmom pracujúcich. Nie, ide o nové biznis modely, ktoré vychádzajú z digitálnych platformiem alebo rôzne digitálne aplikácie, ktoré sú naozaj veľmi dôležité, budú ešte dôležitejšie do budúcna napríklad v cestovnom ruchu a tak ďalej. No a takéto aplikácie viedli k novým formám reakcií a mm, tu je potrebné dodržiavať existujúce právne predpisy. Išlo o reakcie ochranného typu, a je naozaj potrebné mať značnú mieru flexibility pokiaľ ide o pracovné nástroje a tak ďalej. Samozrejme, že štandardy pracovných podmien- podmienok nemôžeme eh, podkopávať, právo na prestávku, na určitý pracovný čas a tak ďalej. Toto všetko je potrebné zohľadňovať spolu s potrebami trhu v súvislosti s digitalizáciou hospodárstva. Digitalizácia nástrojov, napríklad pokiaľ ide o prácu na diálku. Toto sa týka hlavne ľudí, ktorí sa starajú o deti, je potrebné to zohľadniť a takýmto spôsobom zamedziť exkluzii. Ďalšia vec, ktorou sa tu stretávame, je prístup k digitálnym nástrojom. Konkrétne ide o prístup k internetu v rôznych krajinách, v rôznych regiónoch hlavne vo vidieckých oblastiach e, je to problematické. Toto je výzva, ktorú môžeme riešiť iba formou investícií v EÚ. Je potrebné teda prilákať investorov. Toto je samozrejme iba také stručné zhrnutie e, mojich pripomienok a ich predložím vo forme pozmaňovacích návrhov a teším sa na ďalšiu dobrú spoluprácu. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz za Alde Pán Selimovič, myslím, vystúpi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať aj pani Lauristín, autorke návrhu správy. Mm, to je dobré východisko pre našu ďalšiu, ďalšiu prácu. Ja som nový v tomto výbore, mm, takže ak tu niečo už odznelo z toho, čo poviem, tak sa ospravedlňujem. Ja naozaj vítam transformatívnu moc digitalizácie. Je tam obrovský potenciál pre rast a konkurencieschopnosť. Ja chápem, že sú tu s tým spojené isté výzvy, pokiaľ ide o organizáciu práce. To samozrejme vidím, ale v mene ALDE by som bol rád, keby sa to vnímalo ako príležitosť na tvorbu pracovných miest v Európe. Priemyselný sektor je obrovským e, zamestnávateľom a možno by bolo dobré do digitálnej transformácie sa zapojiť práve priemysel, aby sa zabezpečili naozaj kvalitné pracovné miesta v Európe. Napríklad elektronické komunikácie, potenciál jednotného trhu vďaka digitalizácii, to je asi v roku 2020 2 milióny nových pracovných miest a to je len konzervatívny odhad. Mnoho z toho, mnohé z toho predstavujú startupy. Takže toľko na úvod a teraz nejaké konkrétnosti veci, ktoré z liberálneho hľadiska je potrebné v tom stanovisku ešte rozpracovať. Odsek 2, tam mám trošku pochybnosti, pokiaľ ide o univerzálny prístup k otvorenému internetu. Ja to vnímam tak, že by sa to malo nejako upraviť na zvládnuť, zvládnutelnú úroveň. A potom e, prístup a politiky. Toto je potrebné riešiť, ak si uvedomíme negatívny dopad, ale je potrebné poukázať na ten pozitívny vplyv, kde môžeme využiť síly digitalizácie. Ďalej právna situácia zamestnancov platformiem, to nemôžem v tejto formulácii podporiť, lebo vo Švedsku sme príkladom pokrokovej digitálnej ekonomiky. My sme naozaj pro trh, pro technológie orientovaní, sme proti akýmkoľvek prekážkam. Ja pred tými problémami oči nezatváram, vidím ich ja chápem, že ich tu vymenúvate, ale ja to vnímam aj z tejto druhej strany. Čiže my musíme hľadiť hlavne na kolektívne dohody, právo na štrajk, mobilitu, zhromažďovanie. Toto musíme zohľadniť. Tieto práva musí garantovať niekto, kto ich vie aj implementovať. Lebo to sú práva, ktoré sú príliš dôležité na to, aby sa nechali na nejaké úrovni, kde implementácia nebude možná. Čiže naozaj musí byť daná implementačná možnosť a niekto musí byť skrátka garantom týchto práv. To je pre mňa veľmi dôležité. Aj keď my sme ALDE liberáli, proeurópania, možno sme niekedy až príliš proeurópsky, ale toto sú práva, ktoré podľa nás na európskej úrovni zaručiť nejde. A ešte odsek 7. Tam chcem spomenúť, že digitalizácia je nielen zdrojom rizik, ale aj výhod. Flexibilita, mobilita, telepráca, to je tiež obrovská príležitosť. Čiže nielen problémy, ale aj príležitosti. Na záver sa ešte raz chcem pani Lauristým poďakovať a potvrdzujem predloženie pozmeňovacích návrhov z našej strany, uberajúcich sa tým smerom, ktorý som tu teraz načutol. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pani López Bermecho za GUNGL, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. sociálne spravodlivý prechod k digitálnej ekonomike. Na to je potrebné upraviť našu legislatívu, nová forma práci v digitálnom hospodárstve musí byť nejakým spôsobom upravená pracovnoprávnymi predpismi, zmluvným vzťahom medzi zamestnávateľom a zamestnancom čiže normy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, aby sa tieto dodržiavali, taktiež právo na štrajk, združovanie, odborové zastúpenie a tak ďalej. Musíme sa zamyslieť nad budúcnosťou práce, musíme sa zamyslieť nad dielbou práce v digitálnom hospodárstve. To sú veci, ktoré si zaslúžia úvahu z našej strany. Návrhy pani Lauristín. vítame. Vítame, že uznáva úlohu sociálnych partnerov. Takže začiatok dobrý, teším sa na spoluprácu v ďalších týždňoch. A my tiež predložíme nejaké pozmeňovacie návrhy. Ďakujem pekne. Zelených zastupuje kto? Karima Deli tu nie je. Nie je tu nikto za zelených k tejto správe. EFDD DETO, ENF DETO. To znamená, že už nám ostáva iba komisia. A ešte pani Jazloviecka, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som sa chcela vyjadriť. Digitalizácia priemyslu. Európske krajiny sú na rôznej úrovni pripravenosti na tú digitalizáciu, aby sme sa vyhli tomu negatívnemu dopadu, teda pani Lavristin hovorila, že 40 povolaní, ktoré sa vykonávajú, že sú ohrozené týmto vývojom. Takže aby sme naozaj dali šancu všetkým krajinám EÚ, všetkým regiónom, tak najskôr musíme identifikovať, ktoré z tých povolaní budú ako prvé zatlačené touto digitalizáciou a Často je teda o jednoduché činnosti, ale to je slabá definícia. Musíme nás zadefinovať, či tí zamestnanci, ktoré tieto povolania vykonávajú, do akej miery sú oni pripravení sa rekvalifikovať, prejsť na inú prácu. Že musíme naozaj využiť e, digitalizáciu, ale naozaj musíme vedieť, e, ako sa bude trh práce e, vyvíjať, tak aby tí, ktorí o prácu zrejme prídu, svoju súčasnú, aby títo sa dali rekvalifikovať na tie nové povolania, ktoré budú požadované. Na Európu sa valí tsunami vo forme digitalizácie a stále počúvame od pozorovateľov mimo EÚ, EU, že EÚ skrátka pripravená nie je. A myslím, že toto je téma, ktorú musím mať veľmi vážne. A kolega hovoril, že už teraz je potrebné pripravovať v rámci vzdelávania mládež na bezpečné používanie internetu, bezpečný pohyb na internete, aby sme sa pripravili na novú priemyselnú epochu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz dostane slovo komisia, ak chce teda. Ďakujem, pani predsednička. Hm, nemáme nič konkrétne. Všetko sme si poznačili. S mnohým z toho súhlasíme. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz pani Lauristín. Uzavrite to. Ja sa chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom aj ďalším poslancom, ktorí vystúpili, ktorých táto spolupráca zaujíma. Bolo je naozaj dôležité aby náš výbor prispel. Snáď zareagujem na tie odpadajúcu ALDE, pokiaľ ide o ten univerzálny prístup. Ja musím povedať, že u nás v Estonsku švedské banky veľmi prispeli k univerzálnemu prístupu, keďže zlikvidovali bankové pobočky v malých dedinách, odlahlých oblastiach, lebo sa im nevyplácali. A v dôsledku toho všetci v tých dedinách a všetci tí starší začali využívať internet banking. A to má aj pozitívnu stránku, pretože tieto banky aj organizovali kurzy používania internetu pre stovky tisíce starých ľudí a naozaj sa ukázalo, že tieto ľudia boli schopní naučiť sa využiť internet banking. Takže vysoká ambícia je na mieste, podľa mňa univerzálny prístup to je kľúč k digitálnej oblasti, lebo keď hovoríme o digitálnom jednotnom trhu, tak nemôžeme vynechať nejaké skupiny populácie, veď to sú nielen pracujúci, ale sú to aj naši zákazníci. Čiže toto je podľa mňa veľmi dôležitá vec, tento univerzálny prístup. Infraštruktúra musí byť všade, v odlahlých oblastiach, v dedinách. A toto je naša úloha. A toto požadujeme od komisie, aby tu bol záväzok do prístupu poriadne zainvestovať a potom musíme ešte aj ľudí, keď e, bude tá príležitosť vytvorená, musíme ich motivovať, aby ju využívali. A teším sa, že sme si zajedno do veľkej miery. A hlavne teda, že chceme, aby vzdelávanie bolo zdôraznené ako súčasť tejto politiky. A pokiaľ ide o pracovné miesta, tie nové a tie zanikajúce, áno, z výskumu vyplýva, že na jeden kvalifikovaný jedno kvalifikované pracovné miesto v digitálnej ekonomike vznikne 5 ešte súvisiacich, menej kvalifikovaných, čiže naozaj obrovský potenciál. Takže uh, rekvalifikácie často na báze human to human, uh, to budú teda tie nové pracovné miesta, nie iba čisto na počítače naviazané. Takže teším sa aj skúsie eh, v kruhu témy spravodajcov, či to bude zaujímavé. V Štrasburgu sa stretneme 14. februára a ja dúfam, že do konca januára od vás dostanem veľa zaujímavých pozmeňovacích návrhov. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Návrhy predkladajte do 31.1.12 na poludne 22. a 23. marca budeme hlasovať v našom výbore. A tým sa stáme k poslednému bodu nášho dnešného programu. Ide o vec veľmi zaujímavú vytvorenie spoločného rámca pre európske štatistiky týkajúce sa osôb a domácností, vychádzajúc z údajov na individuálnej úrovni získavaných zo vzoriek toto sa týka toho, ako rôzne časti EÚ dostať na rovnakú úroveň pokiaľ ide o budúcnosť. Dávam slovo pánovi Meseričovi, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja dúfam, že skôr či neskôr prídu aj zastupcovia komisie a že s nimi budeme mať smysluplnú diskusiu o verzii toho regulačného textu, ktorý predložila komisia. Zdá sa, že toto je veľmi technické nariadenie, ale nie je to až tak úplne pravda. Ja to nehovorím, pretože som e, spravodajca, že túto tému považujem za veľmi relevantnú, ale my vieme, že aj v preambule toho nariadenia je napísané, že podpora myšlienky e, politik z vychádzajúcich e, z dôkazov je niečo, na čom sa zhodneme, tak potom to musí vychádzať e, zo spolahlivých e, údajov. Samozrejme, Eurostat by mal poskytovať tieto údaje, ale vieme, že sú tam výrazné nedostatky a všetky tie údaje, ktoré pochádzajú z prieskumov, sú v podstate takým veľmi kompromisným výsledkom. Buď chceme mať e, údaje úplné alebo e, rýchlo a keď chceme mať optimálny pomer medzi kvalitou, porovnateľnosťou a včasnosťou údajov, tak potrebujeme nariadenie. Toto nie je technická otázka, toto je politická otázka, pretože napríklad otázka toho, ako často sa má robiť konkrétny prieskum, to nie je len otázka toho, aký by mal byť optimálny čas na poskytnutie takej služby, v tomto prípade zo strany statistických úradov a Eurostatu, ale aké sú politické potreby z hľadiska spolahlivosti a povahy takýchto údajov. Nechcem zachádzať do detajlov, pretože vám nemôžem poskytnúť návrh textu v tejto chvíli. Dokončuje sa práve v tejto chvíli. Takže nemôžeme zachádzať do detajlov toho, ako sa chceme e, koordinovať s návrhom komisie. Ale má to byť rámcové nariadenie, to chcem pripomenúť, a má za cieľ v zásade slúžiť ako taká zlatá mena, povedzme, alebo zlatý štandard pre ostatné nariadenia. A takže E, ide o to, aby do 5 e, rokov bolo, poskytovanie údajov zo strany Eurostatu regulované práve e, nariademi tohto typu, typu. Takže ja by som chcel skutočne vyzvať všetkých tieňových spravodajcov a ďalších, aby sa zapojili do tejto činnosti, lebo toto je tá vhodná doba. Samozrejme, sú tam určité obmedzenia, vrátanie finančných obmedzení. Ja ako spravodajca sa budem snažiť mať na mysli toto všetko. To znamená, ako môžeme zlepšiť kvalitu prostredníctvom tohto nariadenia a ako môžeme zároveň v zásade sa e, udržať e, v tom finančnom rámci a obmedzeniach, e, ktoré momentálne existujú. Tie sú významné, ako vieme. Vieme, že v určitej chvíli aj z hľadiska sociálnych vied alebo prosto bežných používateľov týchto údajov. Vieme, že e, v konečnom dôsledku je potrebné, aby, sme, e, aby, aby tieto údaje boli porovnateľné, ale na to potrebujeme mať e, primerané, primerané nariadenie. Takže porovnateľnosť údajov je veľmi dôležitá. Ja sa o to budem starať ako spravodajca, ale samozrejme to je veľmi dôležité aj pre všetkých používateľov takýchto údajov, nielen pre pracovníkov v oblasti sociálnych vied. Všetkým pomôže, ak bude porovnateľnosť údajov, ktorú poskytneme na základe prieskumu, oveľa vyššia. Ja chcem ešte zdôrazniť jednu dôležitú vec, a to je miera dizagregácie. Um, tá neplatí pre všetky e, prieskumy. Ja by som e, osobne bol veľmi rád, keby sme mali k dispozície nadnárodné údaje, nielen e, vnútroštátne údaje v celom rade politických oblastí. Na účely politik aj výskumu je potrebné porovnávať e, údaje, ktoré sú relevantné pre sociálne politiky, a ktoré sa týkajú napríklad Nemecka a, a Luxemburska, ale v takom prípade e, je skutočne nutná porovnateľnosť, v opačnom prípade je to veľmi ťažké. Takže cieľ je ten istý, aký má komisia, e, ktorá predložila svoj text. Ja by som však e, očakával pomerne živú debatu s komisiou a s niektorými tieňovými spravodajcami v oblasti toho, ako by to nariadenie malo byť podrobné do budúcnosti a či pôjde o vykonávací akt alebo delegovaný akt. Ja si myslím, že toto je jedna z otázok, ktorú treba veľmi vážne prediskutovať eh, s komisiou a takisto nakoniec aj s radou. Takže ďakujem vám. Toto bol môj, môj úvod do témy a teraz vám vraciam slovo, pani predsednička. Ďakujem. Ďakujem máme tu menší problém. Myslím, že, je tu, že sú tu poslanci politickej skupiny, e, ktorá má eminentný záujem na tejto téme a mali by prísť teda takí poslanci, ale my sme začali vlastne o tomto diskutovať 15 e, minút pred tým, ako to bolo načasované. Možno, že e, o 15 minút prídu tí poslanci, ktorých to eminentne zaujíma a budú plní, plní odhodlania o tom diskutovať. Ja by som teda e, nechcela tým povedať, že by sa teraz v tejto chvíli ešte nemala vyjadrovať komisia, ale predsa len prebehlo tu asi pred desiatimi mesiacmi stretnutie a bolo to pomerne Ehm, intenzívne stretnutie, trvalo celé popoludne a tá diskusia bola pomerne veľmi živá a poslanci vyjadrili eh, želanie stretnúť sa s komisiou a prerokovať eh, s ňou eh, túto otázku minimálne ešte raz alebo aj niekoľkokrát. A práve preto teraz ehm, sa snažím o to, aby skutočne tá diskusia prebiehala v dobe, keď už tu budú tí poslanci, ktorých to eminentne zaujíma. Mám tu zoznam spravodajcov, ktorí tu ešte nie sú. Niektorí z nich tu ešte nie sú vzhľadom na program rokovania, takže na nich čakáme. Ale zatiaľ by sme teda mohli dať slovo estonskému poslancovi, poslankyni Marion Lauristin, ktorá je oboznámená s celou problematikou a to aj na tej skutočne striktne ekonomickej rovine. Ďakujem. Musím povedať, že pre mňa je to tiež e, to používanie údajov e, zásadný problém. E, sú tu vlastne tri také základné problémy E, ktoré by sme asi mali riešiť. Poprvé to, ako lepšie využívať národné štatistiky, pretože sú rôzne definície v rôznych krajinách a to je jedna z vecí, ktorá by sa mala harmonizovať. Ak budeme mať k dispozícii národné štatistiky s harmonizovanými definíciami, tak to bude oveľa lacnejšie robiť komparatívny výskum um, vecí, ktoré sa týkajú celoeurópskej úrovne. A potom tu máme tradíciu um, európskych eh, prieskumov, napríklad domácnosti. A to nerobí Eurostat, ale, ale ESS, European Social Science Survey. A to potrebuje financovanie, pretože sa stáva akousi obeťou nedostatočného financovania v niektorých členských štátov. A to je potom na úkor porovnateľnosti, komparability. No a potom je otázka, ako rozvinúť, e, povedzme, lepší Eurostat. Keď sa pozrieme na sociálne indikátory, ukazovateľe Eurostatu, tak e, tie nie sú dostatočné. Ako zachovať e, koherentnosť a komparabilnosť zároveň. Takže sú skutočne tu základné otázky a to je dôležité pre sociálnu politiku a ďalšie politiky, ale samozrejme aj pre sociálnych vecov. A napokon ešte my e, sme na, e, e, na Prahu éry dát, éry údajov a dôležité je zjednodušenie situácie. Musíme sa jednoducho na toto všetko pripraviť, aj pokiaľ ide o sociálne politiky a tak ďalej. Nie všetko ešte teraz, čo máme k dispozícii, sa už využíva. Ďakujem. Ďakujem za túto pripomienku kde ste v podstate zahrnuli aj digitalizáciu, ktorá bola na programe rokovania práve pred týmto bodom. My už sme začali, pán Klinsky, pretože sme trošku na, napred, ale predpokladám, že pán Mesarič sa vráti a vyjadrí sa a teraz vám dám slovo podľa zoznamu rečníkov, takže pán Pirinsky, prosím, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Nuž, e, toto je veľmi dôležitý návrh, e, ktorý komisia predložila, pretože to v podstate podmieni, do akej miery budeme schopní adekvátne merať a posudzovať situáciu sociálnych sfér, ktoré sú veľmi dôležité a práve preto to ovplyvní aj to, do akej miery sa nám podarí e, zlepšiť po vytváranie politík. A myslím, že to je e, to hlavné, o čo ide aj komisii. Ide o celkovú modernizáciu. Aj e, komisár Tyson používa tento výraz e, pri snahe o zlepšovanie realizácie európskeho e, semestra a ovplyvňuje to aj kvalitu sociálnych politík. Takže toto je skutočne jeden e, zo základných prvkov záväzku komisie, pokiaľ ide o sociálnu agendu. Takže je to, je to teda veľmi dôležitá otázka, otázka veľkých údajov, ktorá e, podmienuje schopnosť dosiahnuť stanovené ciele. To, že sa niekoľko rôznych prieskumov ocitá v jednom rámci poprvýkrát, tak to je určite veľmi ambiciozne a ambiciózny prístup, ktorý samozrejme predstavuje aj všetky tie riziká, ktoré s, tým, e, s takouto radikálnou reformou môžu súvisieť. A to súvisí aj s jedným z tých základných argumentov, že pri realizácii tejto reformy sa radikálne zniží časový rámec a časové obdobie, počas e, ktorého sa budú údaje prezentovať. A teraz e, sa to predkladá v podstate každý rok alebo rok od roka za predchádzajúci rok, keď sa tie konkrétne prieskumy vykonali. Takže vlastne vždy ten ďalší rok po vykonaní prieskumov sa to robí, ale teraz sa to skráti pri najmenšom na 11 mesiacov podľa toho, ako rýchlo budú údaje k dispozícii. A potom e, bude potrebná aktualizácia, pokiaľ ide o prehľad e, ročného rastu a hodnotenie semestra. Neviem, e, či komisia teda nám potvrdí tento 11-mesačný Mm, úsek, e, možno to nebude viac než 6 mesiacov, ale malo by sa to v každom prípade jasne stanoviť a konkrétne objasniť a jednoznačne, aby e, bolo takisto zdôvodnené, prečo sa takto zásadne e, kráti tá doba medzi meraním údajov a ich poskytovaním. Komisia takisto vyhlasuje, a to je jedno z, jedno z tých základných vyhlásení, že tento spôsob akumulácie údajov poskytne možnosť väčšej flexibility. Tá situácia, ktorá sa týka sociálneho postavenia a trendov, sa mení pomerne dynamicky mnohými spôsobmi a mnohokrát pomerne neočakávane napríklad v oblasti rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom. Takže si to vyžaduje rozšírenie rozsahu zberu údajov, aby sa údaje mohli flexibilne využívať, keď vyvstanú konkrétne otázky alebo problémy pri vytváraní potrebných e, databáz. To s tým súvisia aj problémy s logistikou ktoré vyplývajú z takejto flexibility a potreby takejto flexibility. A tu sa dostávame do celého radu otázok, ktoré sa týkajú členských štátov, napríklad ich pripravenosť, ale aj ochota do niečoho takého sa pustiť. No a okrem toho, ja si myslím, že je pred nami ešte pomerne dlhá cesta, kým všetky členské štáty budú mať e, rovnakú mieru ambície a aj cítiť potrebu skutočne pustiť sa do tejto činnosti. A myslím si, že to bude vyžadovať aj veľmi e, starostlivé naplánovanie a intenzívnu prácu, lebo e, rôzne členské štáty sú v rôznych situáciách. To znamená, pokiaľ ide údaje, ktoré sú schopné mobilizovať. A potom sú tu ešte ďalšie prechodné situácie a to, čo súvisí s jednotlivými konkrétnymi prieskumami potom tu máme otázku porovnateľnosti, komparability. To je jeden z takých tých ústredných parametrov komisie. Komisia tvrdí, že bude koherentnosť alebo ak, akýsi súlad na horizontálnej úrovni za e, konkrétne časové obdobie. Bude teda oveľa jednoduchšie e, robiť e, politické závery a rozhodnutia na základe mobilizácie údajov z rôznych e, prieskumov, ktoré doposiaľ medzi sebou nekomunikujú. Ale e, tam je, e, zdá sa, problém interoperability v priebehu času. A to mm, vyvoláva určité obavy na strane niektorých členských štátov. A môže to napríklad znamenať problémy s meraním nezamestnanosti a porovnávaním údajov o nezamestnanosti a štatistikou o nezamestnanosti, e, pokiaľ ide o konkrétne skupiny pracovníkov, ľudí a podobne. A komisia teda predpokladám objasní, ako v praxi chce toto riziko riešiť, pretože ide o pomerne dôležité riziko. A e, širšia porovnateľnosť zasa súvisí e, s tým, čo aj komisia povedala, že sociálne údaje sa istým spôsobom e, reštruktúrujú teraz alebo reštrukturalizujú a hm, je to aj v súvislosti s obchodnými a podnikateľskými štatistikami. A ide tu o sociálne ukazovatele, napríklad pokiaľ ide o mieru príjmov, tam opäť bude tá analýza hm, takisto čiastočne relevantná pre celý e, výsledok tejto činnosti. Takže vo všeobecnosti by som povedal, že je priateľné e, v zásade podporiť e, túto ambíciu komisie a pozitívne pristupovať k ďalšej podrobnejšej diskusii o praktických aspektoch toho, čo sa navrhuje a zároveň si treba uvedomovať, že toto je činnosť, e, ktorá znamená, že sa budeme púšťať do oblastí, do ktorých sme sa doposiaľ nepúšťali a samozrejme s tým existuje určité riziko spojené s objektívnosťou alebo mierou objektivity. A bude závisieť od toho, ako sa členské štáty do tejto činnosti samotné zapoja. Takže toto sú tie pripomienky, ktoré by som chcel v tejto chvíli povedať. Ďakujem. Nepočuli ste to posledné? Dobre. Tak som práve povedala, že treba si ju z EKR nie, nás tu nie, ale Lynn Boylan z GUE NGL je tu a dostáva slovo, nech sa páči. Mám pár stručných pripomienok k tejto téme. Myslím, že ak to bude správne realizované, tak eh, sa zjednoduší zhromaždenie štatistiky údajov, na lepšiu politiku a poskytovanie služieb, eh, tak eh, z toho budú profitovať tak členské štáty ako aj EÚ na to, aby sme dokázali v tým riešiť problémy EÚ ako chudoba, sociálna exklúzia, vytváranie pracovných miest, mobilita a tak ďalej, tak potrebujeme stabilnú štatistickú bázu, aby sme merali politiky No a preto si myslím, že zlepšenie života občanov tak sa sociálneho aj ekonomické hľadiska musí zostať v podstate nariadenia a súhlasím, že toto nie je len technická otázka, je to aj politická, politická téma a dôležité je, aby nariadenie využilo technologický rozvoj, priláko nových participant, účastníkov a preukázalo, že zhromažďovanie štatistických údajov môže byť flexibilné a užívateľské, užívateľské priateľné a jednoduché. Niektoré z obav, ktoré mám, je, že potrebujem viac informácií o navrhovaných zmenách. No a komisia a parlament musí prejsť od dobového eh, cyklu na 6 dovolín, tak aby to zriešilo akciu na štatistické prieskumy a to neuškadzovalo celkový cieľ nariadenia. Som rada, že tu bolo zaradené bohatstvo ako časť článku 3, 2H, na to, aby sme získali komplexný obraz o sociálnej a ekonomickej situácii v členských štátoch, tak to treba merať. No a rovnako by ma zaujímalo, či členské štáty dostanú finančnú podporu od EÚ, keďže účasť na niektorých štúdiách je povinná, no a na záver tak trochu Ja dúfam, že v rámci diskusie o nariadení budeme tiež hovoriť o, o údajoch, o, uchovaných o záznamoch údajov z jednotlivých prieskumov, keď budú klasifikované ako mikrodáta, tak eh, treba o tejto veci diskutovať. Sú to pozitíva. Dúfam, že komisia a parlament budú spolupracovať na otázkach, eh, ktoré sa týkajú nariadenia v spolupráci s členskými štátmi a čo je hlavne najdôležitejšie s národnými štatistickými orgánmi. Ďakujem pekne. Za zelených tu nikto nie je. EFDD nemá spravdajco. Pani Vizoto tu nie je za ENF. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. No, pôvodná myšlienka, vytvorenie spoločného rámca pre štatistiky, kde sa budú zhromažďovať sociálne spoločenské údaje, aktuálne a dôveryhodné, spolahlivé, to treba podporiť. Avšak existujú už množstvo štatistických inštitútov a to zjednodušiť alebo teda sú veľa náhrov zjednodušenie zjednodušení, racionalizácii štatistických údajov v Európe. No a súhlasím s komisiou, ktorá nie je volená a nemôžeme použiť na to delegovaný akta, článok 15 narohovaného nariadenia. No a alternatívne zhromažďovanie údajov vytvára niektoré otázky najskôr. Presnenie modu fungovania, hlavne odhod získaných modelizácie ďalej rešpektovanie súkromného života, hlavne čas silania administratívnych zložiek na dobré fungovania aparátu. No a štatistický systém, európsky štatistický systém slúži európskemu semestru a slúži stratégii Európa 2020. No a akým spôsobom európsky štatistický rámec uh, si slúžiť akým európskym témam a my môžeme len skonštatovať e, zlyhanie. Ďakujem pekne. Pán Mezerič Zelených, e, vy ste už dostali slovo na úvod, ale spravili ste tak ešte pred tým, než dorazila komisia, tak možno by ste chceli niečo dodať alebo zopakovať predtým, než dáme slovo komisii. nech sa páči. Ja to poviem stručne. Ďakujem za všetky pripomienky. Vidím, že to bude plodná výmena s jeňovými spravodajcami tejto, myslím, dôležitej téme. Čo potrebujeme z hľadiska objasnenia od komisie, to šťastie bolo povedané. Môj prístup je taký, že chápem taká pôvodný cieľ, ako aj problémy, ktorý bol vytvorený. No, komisia je moja špecifická otázka. Rozhodol s rôznymi zástupcami komisie, že časti tohto nariadenia už boli prediskutované s členskými štátmi a štatistickými orgánmi. Prosím, ujistite ma, pretože zatiaľ ešte nie je v ehm, ďalšej fáze. Má hlavná obava v tejto fáze je v tom, že ako definovať eh, medzi politickou reguláciou a technickou. A to sú tie detaily, ktoré treba dopracovať. Časti pre parlamentný návrh tiež. Je to dôležitá otázka. Čená môj kolega, ako delegované akty dokážu zareagovať na tieto otázky. No a spravodajcom dám kópiu správy, ktorú sa, ktorá sa vytvára a preto nechcem teraz povedať veľmi špecifické záležitosti, detaily z draftu. No a chápem ten pôvodný cieľ a jeho význam, takže myslím, že to bude veľmi užitočná, užitočný krok v rámci tohto procesu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo dostáva Galoguej z riaditeľstva pre sociálne štatistiky. Chcete začať? Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, samozrejme, dôvod eh, tohto nariadenia je taký, ako už bolo povedané, sú spolahlivé aktuálne sociálne štatistiky, ktoré sú veľmi dôležité pre politiky Európsky semester Európa 2020, sociálna agenda a tak ďalej. No a my čelíme nárastu žiadosti o údaje o rôznych témach národnej regionálnej úra, úrovni. Týka sa to rastu zamestnanosti, prístupu k pracovným miestam, chudoby, nerovnosti, E, distribúcia, vzdelávanie, schopnosti, zručnosti v rámci tých, digit- tých digitálnych, e, sociálna ochrana a tiež uh, životné podmienky. No a tieto témy musia byť podložené aktuálnymi štatistickými údajmi. Takže áno, už niekoľko rokov spolupracujeme s národnými štatistickými inštitútmi, na modernizácii systému na to, aby sme dokázali reagovať na tieto výzvy. Ja by som rád zdôraznil niekoľko údajov a dúfam, že to povie na otázky, ktoré tu zazneli. Poprvé, návrh nariadenia, o ktorom sa dnes hovorí, je prvým rámcovým nariadením z troch. Týka sa to prieskumov, a Druhé nariadenie sa bude týkať populácie a sčítania obyvateľstva. No a tu ešte tretie nariadenie, ktoré sa bude týkať údajov na základe administratívnych informácií hľadiska vzdelávania, zdravia sociálnej ochrany, že prijali tento prístup z pragmatických dôvodov a samozrejme všeobecnú rámci modernizácie sú artikulované tak, aby tu bola konzistentnosť, aby poskytli v dnešnom dôsledku komplexnú štatistickú bázu. Začali sme s prieskumami, pretože myslíme, že to je ten najslubnejší z hľadiska integrácie a zlepšenia. Druhá vec, ktorú by som rád zdôraznil, je skutočne toto nariadenie to spája sedem existujúcich zvažovaní údajov. Myslíme, že obohatíme údaje, ktoré sú dostupné, tvorením priestoru a tiež zvýšime synergické efekty medzi skupinami prieskumu, tak aby sme mohli fungovať o multidimenzionálnych javoch ako zručnosti, spoločná distribúcia príjmu, spotreba a bohatstvo, aby sme mohli lepšie informovať o nerovnosti a, a tie politiky, kde potrebujú informácie o príjmoch a spotrebe, kde sme pochopili spotrebu a elementy bohatstva. Ďalej, aktuálnosť. Dnes máme veľký problém s aktuálnosťou. Príjem je dostupný dva roky po konci referenčného obdobia a my chceme drasticky zlepšiť aktuálnosť o jeden rok tak, aby tieto údaje boli dostupné, keď začne európsky semester. Tak, aby to bolo použiteľné na účely semestra. Ďalej samozrejme si uvedomujeme, že tieto, toto znamená, náklady pre členské štáty a záťaž pre respondentov. Takže nariadení sú elementy, ktoré riešia tieto otázky. Chceme využiť moderné nástroje, zhromažďovania údajov, administratívne zdroje údajov, vrátanie big data, nové techniky, vrátanie modelingu, a zobrať hlavnými zdrojmi nákladov, tiež tam na postupovanie údajov a frekvenciu prieskumov. Jeden aspekt, ktorý je mimoriadne dôležitý, je flexibilita. My chceme vybudovať rámec, a čelíme novým rýchlo sa meniacim potrebám, takže potrebujeme tú flexibilitu na to, aby sme dokázali splniť tie nové požiadavky. Znamená to, že príliš detailný zozname tém potrebujeme presné znenie témy, ktorý sa to má týkať, alebo predmetov, ktorých sa to má týkať. A ďalej chceme tam nechať dva elementy ako detailné, premenné na technickú úrovni, úroveň, to ukazuje artikuláciu politického, politickej úrovne a technickej, zákonodarcovia musia stanoviť tie témy, ktoré majú byť pokryté a diskutovať témy tak, alebo teda profesionáli, odborníci majú prediskutovať spôsoby merania subjektov. No a z tohto dôvodu plánujeme delegované akty a vykonávacie akty, samozrejme v súlade s princípami medziinstitucionálnej dohody. Otázka porovnateľnosti je tiež je veľmi dôležitá. Krem aktuálnosti potrebujeme porovnateľnosť v čase. To si vyžaduje dnešné otázky dnešných eh, časových prerušení, diskutovať z NSIS o tom, a porovnateľnosť eh, medzi krajinami. Našim prístupom eh, k zákonodárstvu je, že stanovujeme si také ciele, dáta, ktoré potrebujeme a necháme na krajinách, čo sa týka vstupov, ktoré použijú na to, aby hodnotili predmet a poskytli údaje. Ale musím jasne povedať, že čo sa týka údajov o zamestnanosti a nezamestnanosti, vykonali sme detailnú analýzu, ktorá ukazuje, že je veľmi dôležité, aby sme mali harmonizovaný prístup týka poradia otázok v dotazníkoch a prieskumoch. Celé členské štáty to vnímajú ako harmonizáciu vstupov, ale záverečný cieľ musí byť porovnateľnosť a myslíme, že ak to si vyžaduje, aby sme harmonizovali niektoré elementy, tak je potrebná v tomto smere podpora a pomoc. V nariadení ustanovenia na pomoc krajinám, budovanie kapacít, ktoré sú podobné, potrebné implementáciu nového prístupu. Aby sa tiež vykonali pilotné štúdie, nové javy, aby sme mali stabilnú metodológiu, ktorá podporí ciele, ktoré máme, dneska údajov. Pani predsedníčka, radi by sme úzko spolupracovali s Európskym parlamentom na, tejto, na tomto dôležitom rámci No a preto sme veľmi radi. Dostaneme vaše prípomienky. Myslíme sa na diskusie. Radi vysvetlíme všetko, čo bude potrebné. Myslíme, že to je komisiu do stavu, kedy budeme môcť poskytnúť lepšie údaje, ktoré dajú lepšiu, vytvoria lepšiu reguláciu na A preto sa tešíme na spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Meserič, spravodajca, chcete ešte niečo dodať? Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Dnesko ďakujem za prezentáciu, ktorá bola veľmi jasná, ale súčasne, samozrejme, ja si myslím, že tieňoví spravodajcovia Takže ešte detaľnejšie otázky. No a povedať, že proces modernizácie jeho skutočne rýchlo. Pre mňa nie je to pre nich niečo úplne nové, takže v dôsledku rada by nemala byť taká prekvapená z výsledku, a dúfam, že naozaj nebudú vykvapení. No a čo sa týka detajlov, existujú veci menšieho rozsahu, ktoré musíme prediskutovať, no a treba povedať, čo pôjde presne do delegovaných aktov. jasný, to je priateľné a preto to plníte medzi inštitúciálnou dohodu, s tým súhlasím, ale niektoré z detajlov možno budú musieť byť dané na politickú úroveň. Druhé, čo je veľmi dôležité, my by sme radi videli, ja ako spravodajca, by som to videl rád ako výsledok nariadenia, lepší management kvality, zhromažďovanie údajov a výstupy, vrátanie transparentnej povinnosti údajov plus metodológia zhromažďovanie, čo je dôležité v všetkých štatistických opatreniach. Dôležité pre vyhodnocovania údajov, no a pokiaľ to chápem správne, tak nie všetky členské štáty mali tak vlastne podobné vzorky pre niektoré prieskumy. A toto sú problémy, ktoré musia byť regulované na európskej úrovni. štatistické úrady, pretože oni sú viazané do istej miery tradíciou, ale nové žiadosti si vyžadujú porovnateľné daje s porovnateľnou metodológiou. No a aké dodatočné náklady to je otázka, ktoré sa budem musieť zaoberať. Som rád, že Komisia tým bude zaoberať e, bude návrho, ale v konečnom dôsledku sa tomu bude musieť zaoberať niekto, bude musieť poskytnúť e, tú požadovanú kvalitu potrení. No nechcem teraz zachádzať do detailov, aj keď e, veci, ktoré autorí kolegovia hovorili, sú úplne pravdivé vrátanie periodicity, krátenia publiká- času publikácie, aké by to znamenalo požiadavky pre štatistické inštitúcie, je detail, detail, ktorý treba ešte uh, prediskutovať na zasadnutí tých spravodajcov. No a na záver dovolte mi povedať, že ja veľmi vítam nariadenie, ja si po ňom uvedomujem, že cenom tom pre ďalšie nariadenia v tejto oblasti, takže ja sa teším kolegiálny vzťah a úspešné nariadenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Pirinsky a potom pani Bol. Je to v poriadku takto? Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja naozaj nemám veľa čo dodať. To, čo povedal spravodajca, jeho prístup sa mi páči a tiež dúfam, že naša spolupráca bude produktívna. Teraz pani Boyle. Áno, áno, budeme pokračovať v kruhu tenových spravodajcov. Pani Lauristin, že by? Nie? Aj vy ste spokojná? A ja len chcem zdôrazniť to, že máme Európsky sociálny prieskum. Nie je to súčasť Eurostatu, ale tam sú tieto indikátory, metodiky premenné, otestované rokmi, transparentná metodika s priamým prístupom k plnej databáze. Takže ja pevne verím, že komisia využije tieto skúsenosti. Dobre. Žela si Eurostat vystúpiť. Áno. Vítame, čo tu odznelo. Vrátanie všeobecnej podpory návrhu nariadenia, otázka transparentnosti a plnej informovanosti o údajoch a metadátach, zverejnenie spoločne s informáciami o kvalite. Toto všetko je veľmi dôležité, takže áno, transparentnosti. Chceme zverejniť všetky informácie, ktoré máme. No a e, to vyhlásenie o kvalite, toto je tiež vec, ktorá nám veľmi blízka. Porovnateľnosť, to sú dve veci, harmonizácia konceptov, zdrojov, metód a zároveň a silné ubezpečenie o kvalite, ktoré sa bude naozaj uplatňovať a budú sa vydávať aj správy o kvalite, takže bude to naozaj v plnej transparentnosti. Tak toto aj my zamýšľame. Dobre. Myslím, že diskusia bola veľmi dobrá, veľmi plodná. Na rozdiel od minula, kedy to nebolo až také plodné a bolo to veľmi emocionálne, takže tým sme učerpali náš dnešný program. V zasadnutí EMPO pokračujeme zajtra ráno. Zase tam bude veľa zaujímavých bodov. Malské predsedníctvo príde, traja ministri a potom budeme hovoriť o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb Takže dúfam, že prídete. Ďakujem pekne.